tomu schôdze. Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže tým pádom je to schválené. Teraz by som na začiatku vám chcel predložiť nasledujúce oznámenia. Dnes je Deň Európy. Väčšina časť tohto dňu som, dňa som bol vo Florencii, kde, ako veľmi dobre viete, e, sa koná Európska univerzita, ako kde e, zároveň sa koná takisto aj Európsky festival, ako aj konferencia. A ja som sa stretol s viacerými študentami univerzity po Florencii, ktorá sa nazýva Európska univerzita. Dnes svalíme 61. výročie deklarácie Roberta Schumana a veľmi sa tomu tešíme. Robert Schumann bol našim predchodcom, ktorý vyhlásil, že krízy e, sú tu na to, aby sme ich e, prekonávali, aby sme vytvárali dobré základy do budúcnosti. Preto dnes 9. mája si musíme pripomenúť minulosť, analyzovať e, súčasnosť a dúfať a obracať sa na budúcnosť. Druhá informácia, druhé oznámenie, ktoré som chcel predložiť, je následovná Európska únia tak e, ako viete, v rámci toho zasadnutia, ktoré sa odohralo 3. mája v e, v valnom zhromaždení OSN sa schválila Európska únia ako jednotný subjekt, e, ktorý sa bude viedrovať už jednotným hlasom na pôde valného zhromaždenia. Tak keď sa budú predkladať návrhy alebo pozmeňujúce, tak pozmeňujúce návrhy alebo rôzne pripomienky, ide o jednotný hlas, jednotný postup. Dúfam, dúfame, že naše konanie a takisto aj náš hlas bude v budúcnosti jednotným. Toto je veľmi dôležitý bod toto spoločné konanie, tento spoločný postup, pretože sa nachádzame v takej chvíli, kde kedy je potrebné, aby sme konali, aby sme eh, vykonali nové eh, kroky v oblasti Severnej Afriky, kde stále vládne napätie, ako veľmi dobre eh, viete. A teraz nasleduje tretie oznámenie. 16. mája eh, sa bude konať eh, deň eh, boja proti xenofóbii. Budeme sláviť deň boja proti xenofóbii, proti všetkým prejavom xenofóbie v Európe ako mimo Európy. Xenofóbia je jedna z najdôležitejších a najnebezpečnejších diskriminácií na svete. Mnohí sú práve tak mučení ako aj vraždení kvôli xenofóbii na svete a preto by sme chceli, aby Ochrana pred takouto diskrimináciou bola e, zapracovaná do všetkých legislatívnych e, dokumentov EÚ. Štvrté oznámenie Európsky parlament e, by chcel odsúdiť zavraždenie, trest smrti, pretože si myslíme, že hlavne v eh, pásme Gazy, kde prišlo k týmto trestom smrti, mali by sme sa jasne vyjadriť eh, proti a jednomyselne sa eh, k tomu postaviť. Chcel by som teraz spomenúť ešte nasledujúce úvahy. Pán Demagis 3 spožiadal o dve petície, pokiaľ ide o imunitu, o parlamentnú imunitu v rámci e, súdov, e, kde sa musí zúčastniť v Miláne zasadnúť e, súdov, takisto aj pán Milandis požiadal, aby